odhlasujeme 11.30. A teraz prejdeme hneď k ďalšiemu bodu. Budeme hovoriť o problematike Severnej Kóry, o porušovaní ľudských práv a o jadrovom nebezpečenstve. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Severná Korea zostáva jednou z najizolovanejších krajín na svete, ktorá je veľmi nevraživá voči svojim susedom ľudia trpia nedostatkom a tým nedostatkom sú potom nezávislí, sú stále viac závislí od svojich medzinárodných donorov. Napriek tretej generácii vodcov sa nekoná žiadna ekonomická reforma, ani nemení sa globálny kontext. Ľudia trpia a krajina sa venuje zbrojeniu a veľmi vysofistikovaným ofenzívnym e, zbraniam. Budeme musieť zakročiť proti týmto vysokým e, kapacitám týkajúcim sa balistických, týkajúcich sa balistických e, striel. Boli sme svetkami eh, v decembri vypustenia rakety a nukleárneho, teda jadrového testu vo februári. Je to závež, závažné ohrozovanie medzinárodného spoločenstva. My stále poukazujeme na to, eh, že ak eh, krajina neurobí pozitívnu zmenu, my budeme príslušným spôsobom reagovať. Ja som sa skontaktovala so Spojenými štátmi a s Čínou. Vyzvala som hlavne Čínu, aby vyvíjali nátlak na režim v Pyongyangu. Ja e, toto budem mať medzi svojimi prioritami a na budúci týždeň o tom budem hovoriť na mojej pri, príležitosti mojej návštevy v Číne. Nedávno Čína povedala o tomto dialógu. Medzinárodné spoločenstvo, ktoré e, spolupracuje so Spojenými národmi, teda konkrétne s Bezpečnostnou radou, vyjadrilo sa k otázke nerozširovania a nevýroby E, nukleárnych e, zbraní. A konkrétne rezolúcia Bezpečnostnej rady Spojených národov číslo 2094, ktorá bola schválená 7. marca, uvaľuje celý rad nových reštriktívnych opatrení, osobitne vo finančnej oblasti. V e, podporujeme tieto rozhovory 6PT. Máme v regióne tak ekonomický, ako aj bezpečnostný záujem. Podporujeme e, režim e, Spojených národov a systematicky uvaľujeme sankcie v rámci príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Spojených národov, teda po jadrových testoch v rokoch 2006 a 2009. My sme zasiahli zákazom výroby kľúčových zložiek v sektore balistických striel posledné provokácie konkrétne sa týkajú toho, že vyhlásil vodca Kim Chong, že žiadne prímerie z roku 1953 už nefunguje. Niečo také nie je priateľné, takže 18. februára prijala Rada pre zahraničné záležitosti nový balík, nový balíček reštriktívnych opatrení, ktorý nasledoval po eh, po, po rezolúcii Organizácie spojených národov z 22. januára. My sa zasadíme za etablovanie komisie, ktorá bude prešetrovať porušovanie ľudských práv v Severnej Kóreji. V roku 2011 sme poskytli 10 e, miliónov teda potravinovej pomoci. Bolo to určené pre tých najzra- najzraniteľnejších e, ľudí, konkrétne teda pre deti, ktoré majú menej ako 5 rokov, gravidným ženám, e, starším ľuďom a ľuďom s postihnutím budeme e, ďalej pokračovať v tomto našom úsilí. Toto považujeme za jedinú cestu, ako pomôcť ľuďom Severnej Koreji. Ďakujeme pekne. A teraz za EPP má slovo pán Elmar Brok na dve minúty. Vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegyne a kolegovia, pani Ešten, gratulujem vám za to všetko, čo ste nám predniesli a čo sa všetko dosiahlo v ostatných týždňoch. Je to feudalistická krajina, táto Severná Korea, ktorá e, zneužíva, vykoristuje svojich ľudí a už nikde na svete to takto nie je. A táto krajina je súčasne veľmi agresívna. A keď táto krajina e, bude mať, alebo teda má a testuje jadrové zbranie, a spája to s raketovým programom pre ďaleko, e, teda e, rakety s e, ďalekým dopadom, no tak to je veľké nebezpečenstvo. No až keď hovoria o tom, že keď sa hovorí o tom, že sa prerušujú všetky kontakty, že sa nerešpektuje prímerie z roku 1953, že sa teda ruší akákoľvek komunikácia, keď sa stiahujú vojenské jednotky, tak to signalizuje bezprostredné nebezpečenstvo nebezpečenstvo, kde sme vlastne také nebezpečenstvo už nikde nevideli. Takže je to bezprostredná hrozba vojny, ktorá vychádza z takéhoto režimu. A je to aj otázka, ktorá môže celý región dlhodobo zmeniť. Totiž taká krajina, ktorá je natoľko agresívna, tak to môže mať ozaj dramatický účinok Totiž eh, aj iné krajiny budú mať potom jadrový potenciál, aby sa dokázali brániť. Takže zoberte si napríklad Irán. Tak tu sa nachádzame na raz cestí, kde je mimoriadne eh, dôležité eh, o tom rozhodnúť. Takže ozaj sme, teda čelíme nebezpečenstvu jadrovej vojny ako nikdy predtým. Takže ako ste povedali, Čína má takú dôležitú úlohu. Je dôležité, že Čína spolupracuje. Ale iba s Čínou tá, tá totiž, e, e, je tu tá závislosť medzi Severnou Koreou a Čínou, preto vás chcem povzbudiť, aby ste presvedčili, aby sa e, dalo siahnuť po ďalších opatreniach. Ďakujem pekne a slovo má pani Gomeš. Na dve minúty, prosím. I, áno. E, Severná Korea hrozí preventívnym jadrovým úderom. Totiž ohrozená je celosvetová bezpečnosť. Chceme, aby sa Severná Korea pridržiavala E, teda uznesení, rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov a iných dokumentov. A e, práve tá nadutosť Severnej e, Koreji je povážlivá. Extrémna chudoba sa zostruje ešte prostriedkami, ktoré sa používajú na zbrojenie. Súčasne sa systematicky porušujú ľudské práva, robí sa propaganda tejto vlády. Áno, je to asi feudálny režim alebo režim šialencov, ale v každom prípade sa zdá, že to je krajina alebo vláda, ktorá žije úplne mimo existujúci svet. svet. No ale e, Čína je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a mala by sa zastávať e, všetkých proklamovaných pozitívnych vecí. Predsa je dôležité, aby tiež rešpektovala sankcie Organizácie spojených národov. Zdá sa, že nikto nedokáže priviesť Pyongyang eh, k rozumu. Je dôležité, aby sa pokračovali rozhovory šiestich strán. V celej Koreji by malo fungovať teda pásmo bez jadrového potenciálu. No a sankcie proti Pyongyangu sa musia Eh, udržiavať. Najlepšie by bolo dobre, keby eh, sme sa viac eh, sústreďovali na civilnú spoločnosť. Na dve minúty má slovo pán Kaci. Na dve minúty. Ashton, colleagues. Pani Eštonová, kolegovia, kríza na polostrove je virtuálna do veľkej miery, ale diktatorstvo je veľmi reálne a kruté. To, k čomu došlo prededávno, obzvlášť tie provokácie, zachádzajú nad rámec všetkého, čo sa dalo predpokladať a rámec e, všetkého, čo lídry e, by vlastne v politickej aréne medzinárodnej mali e, konať. Je to neakceptovateľné, nezodpovedné, a e, je to pohrávanie si s medzinárodným spoločenstvom a životmi občanov Severnej a Južnej Kóreji. E, e, Severná Kórea mučí svojich vlastných občanov. Nie je tam žiadna hrozba ani vojenská, ani politická voči štátu, ekonomike, iba vlastný režim E, vlastne e, vytvára nebezpečenstvo. E, Severná Korea testuje nervy svojich partnerov medzinárodného spoločenstva aj Číny, ale už raz to musí byť dosť. Je tu, sú tu potrebné politické reformy, ekonomický rozvoj, bude raz chcieť Pyongyang a možno lepší, lepšiu životnú úroveň pre svojich občanov, ale Pyongyang namiesto toho hrá veľmi nebezpečnú pokrovú hru 47 ehm, eh, obetí eh, eh, spred troch rokov z toho torpedového nešťastia. Tieto spomienky sú ešte stále veľmi čerstvé. Ehm, obete si zasluhujú našu solidaritu, ale naozaj aj vhodné reakcie. Pokiaľ režim nezmení postoj voči svojim e, občanom a začne rešpektovať e, ľudské e, práva, myslím si, že by sme mali túto tému, touto témou sa zaoberať a O toto, o toto ide, nejde o nejaké imaginárne hrozby. Ďakujem. Slovo má pani Kromberg na dve minúty. Vážení e, členovia parlamentu, zelení sa pridávajú k odsúdeniu e, jadrových testov Severnej e, Koreji. Takisto žiadame, aby sa vzdala ďalších testov a ním odsudzujeme to, že krajina sa chystá na ďalšie Chceme, aby Severná Kórea začala ak- akceptovať chartu Sever- OSN a ratifikovali dodatočné protokoly. E, Kore, Severná Kórea by e, mala e, začať rešpektovať moratórium súvisiace s testovaním rakiet. Naša skupina ľutuje, že nehovoríme viac o tom, čo by e, ostatné e, e, štáty mohli urobiť, aby sa zabranilo v budúcnosti nejakému jadrovému nešťastiu alebo nebodaj vojne. Niektoré e, jadrové štáty v EÚ by mali trošku znižiť zo svojho statusu a znižiť aj počet e, jadrových zbraní. Potom by mali krajiny, ktoré si chcú zvýšiť svoje medzinárodné postavenie, menšiu motiváciu robiť tak e, zvyšovaním svojho jadrového arzenálu, pretože k takýmto krajinám patrí Severná Korea je treba podporiť jadrové ozbrojovanie ktoré podporuje krízy a jednotlivé krajiny by sa mali zaktivovať smerom k jadrovému odzbrojovaniu. Som veľmi rada, že Európsky parlament podporuje takúto e, cestu. Je to dobré východisko, ale teraz musíme začať e, konať Um, trošku uh, odhodlanejšie na ceste k jadrovému odzbrojovaniu a neproliferácii. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Migalsky. Panie... Ďakujem pekne. Um, myslím si, že diskutujeme o veľmi dôležitej téme nedostatku uh, demokracie v Severnej Koree. Severokorejský režim predstavuje eh, značnú výzvu pre svetový mier. Mali by sme takisto myslieť aj na obyvateľov Severnej Korei, ktorí veľmi trpia. Možno by sme by sme mali eh, vnímať ako občanov najrepresívnejšieho režimu eh, sveta momentálne. vláda Južnej e, Kóreji by e, sa mala by sa mala tak zmobilizovať smerom k väčšej bezpečnosti. E, naozaj nemali sme na, zabúdať na občanov Severnej Korei a byť s nimi solidárni. Pán Bafton nie je prítomný, takže nasleduje pán Scholz v mene Guengel. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Ešten. Pred dvomi rokmi sme na základe zemetrasenia v Japonsku videli, čo znamená, keď neprestaneme s nukleárnymi technológiami. Platí to tak pre mierové využitie, ale rovnako pre presadzovanie politických a vojenských cieľov. Musíme si pripomenúť v tejto súvislosti Hirošimu, Nagasaki, Černobyl, Harrisburg a Fukushimu. Jednoznačne Treba odsúdiť všetkých tých, ktorí takto zneužívajú a využívajú jadrové zbranie. Samozrejme, žiaden preventívny úder prostredníctvom jadrových zbraní. Je tu zákaz a platí to v rovnakej miere pre Severnú Koreu. Nesmieme zabudnúť, že rozvoj eh, na korejskom poloostrove majú korene v dejinách. Zbranie v Koreji nie sú príčinou, ale sú dôsledkom tohto konfliktu. konfliktu. Ale je to vlastne súčasť celého konfliktu, aj keď zastávame v tomto bode rozdielný názor. Riešenie tohto konfliktu môžeme nájsť iba v kontexte politického riešenia v regióne, a majú tu participovať hlavne Spojené štáty a Čína budú mať aj politickú zodpovednosť. Ak prekonáme tieto príčiny, bude to minimálna šanca. Ďakujeme pekne. Prerušujem pani Doc na jednu minútu. Doc Assoň. Sorry. Mr. President, High Representative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 Vážený, pán predseda, najnovšie testy výrazne ohrozujú medzinárodnú bezpečnosť a e, ďalšie obchodné sankcie na túto vládu nepomôžu situáciu vyriešiť. Ale je tu ďalšia obrovská tragédia, ktorá počerkuje nedávny vývoj. V pozadí nekonečného hľadania jadrového arzenálu v Severnej Kórei je realita taká, že veľká časť populácie nemá potraviny a väčší, väčšina žije v nútených pracovných táboroch. Sú chudobní a opustení. Svet e, zaraďuje eh, Kóreu ako, na, ako najťažšie miesto na svete, kde môžete byť kresťanom, kde často dochádza k zatýkaniu a mučeniu. Táto perzekúcia je absolútne neakceptovateľná. Dnes parlament musí využiť túto debatu na to, aby sme podporovali základné ľudské práva, slobodu združovania a slobodu náboženského vyznania. Mali by sme dať hlas tisíckam severokorečanom, ktorí sa odmietajú vzdať nádeje, že jedného dňa sa ich viera môže stať uznanou vaša e, e, pani vysoká spolomocnenkyňa. Zaujíma ma, a ako e, budete v tomto smere ďalej túto situáciu sledovať a čo môže komisia spraviť. Rečeška bola prerušená. Pán Kelem, nech sa páči, máte 1,5 minúty. Köszönöm szépen, elnök úr. Madam Ashton, James Clapper, director of the US National Intelligence, said yes. Ďakujem. Uh, Včera zaznelo v kongrese, že Severná eh, Korea predstavuje vážnu eh, hrozbu pre eh, USA aj svojich susedov. Testuje medzikontinentálne rakety a Irák, Irán hrá s časom, aby mohol dokončiť e, svoje programy. E, Severná Korea však absolútne e, neukazuje, že by rešpektovala svoje medzinárodné záväzky. Ale nemôže konať sama. Myslím si, že Čína tu zohráva kľúčovú úlohu a kým sa Čína zdá byť prekvapená, mm, mm, zarazená s e, konaním e, v Severnej Koreji. Zdá sa, že nemá záujem, aby e, režim v Severnej Koreji skolaboval. Myslím si, že je tam určitá kooperácia medzi Iránom a Severnou Kóreou je tu určitá sieť e, podpory e, pre krajiny ako je Irán a e, Severnú Koreu a Severná Korea. Takže, a takisto je tu aj sieť islamistických krajín. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, ale musím byť prísny, pokiaľ ide o dodržiavanie rečníckého času. Nasleduje pani Kopa. Ďakujem, pán predseda. Odsúdenie provokácií v Pyongyangu je e, jasné, ale nemali by sme e, dovoliť, aby eh, situácia eskalovala. Mali by sme sa e, postarať o upokojenie situácie. Treba, aby sa zlepšila situácia hodom ľudských práv v Severnej Kóreji, aby táto neinvestovala tak veľa do zbraní O tomto hovorí Európsky parlament vo svojom uznesení. Je dôležité, aby sa text nekoncentroval iba na eh, jadrové úsilie mm, Severnej, kraj, Severnej Koreji. Vzťahy s eh, Iránom a jadrové testy by nás mali primeť k tomu, že by sme mali začať uvažovať o tom, čo sme urobili nesprávne, pokiaľ ide o, o eh, jadrovú proliferáciu kým ešte niektoré krajiny majú jadrové e, elektrárne a jadrové zbranie medzi nami, je ťažké zakázať toto aj ostatným. Treba byť otvorený a nemali, otvorenosť je dôležitá a nie e, diplomatická izolácia a takisto treba posilniť eh, všeobecnú eh, cestu k odzbrojovaniu. Veríme v humanitárne práva a v to, že eh, vojny nemôžu mať zmysel, pretože zničia celé ľudstvo, hm, teda jadrové vojny. Naozaj tu ide o celé ľudstvo. Ďakujem, Maria Eleny. Slovo má pán Hefner. Na jednu minútu. Eh, pán predseda, kolegyne, kolegovia, eh, jadrové eh, zbrojenie naozaj veľmi nebezpečný fenomén a mali by sme urobiť všetko preto, aby korejský polostrov bol mierový a čistý, bez jadrových zbraní. Severná Korea je diktatúra, ktorá vytvára e, strach a závislosť vo všetkých svojich občanov, nemajú slobodu cestovať v rámci svojej krajiny ani za hranice krajiny, sú e, naozaj obeťami e, komunizmu vo forme naozaj doby kamenej. Žiadna sloboda tam nie je možná. Náš osobistný pravdajca pre situáciu v Severnej Korei hovorí o najťažších porušeniach ľudských práv v eh, deviatich eh, oblasti od práva na eh, zdravie, na život až po mučenie a strácanie sa ľudí v obrovských táboroch zadržiavanie žien, detí. Takže to, čo potrebujeme, je odpoveď na túto jadrovú provokáciu, ktorá môže byť aj Um, vlastne e, snahou o odputanie pozornosti. Takže mali by sme sa snažiť vyslať e, misiu do Severnej Koreji, ktorá by sa e, snažila lepšie zmapovať situáciu a aby sa lepšie dalo rozhodnúť o ďalších krokoch. Ďakujem na 1,5 minútu. Má slovo pán podpredseda Protasievič. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslel som si, že nefunguje e, môj e, prístroj ani mikrofón, ale všetko je v poriadku, takže e, pani komisárka, kolegovia, pred dvoma týždňami som sa zúčastnil delegácie, ktorá cestovala do Ženevy tam sme mali príležitosť eh, diskutovať s eh, vysokým komisárom pre ľudské práva, bývalým eh, sudcom, bývalou sudkyňou na Medzinárodnom práve pre ľudské práva, súde pre ľudské práva a ona hovorila o tom, aká tragická je situácia v oblasti ľudských práv v Severnej Koreji. Minulý týždeň zástupca OSN predstavil e, závery a rozhodnutie vytvoriť e, osobitný výbor, ktorý by sa zaoberal porušovaním práv v Severnej Koreji. E, ďalšie kroky sa očakávajú tento mesiac, takže mm, to, že o tom teraz diskutujeme, je veľmi vhodný čas a bude to veľmi dôležitý hlas medzinárodného spoločenstva aj teda pre e, Severnú Koreu to bude dôležité, že e, si vypočuje, že nesúhlasíme s masovými popravami, s e, mierou chudoby v Severnej Koreji. iba teda, že nesúhlasíme sa politikami, ktoré Severná Korea vytvára. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Kutáš pán predseda, vysoká zástupkyňa, veľmi agresívne e, vyjadrenia zástupcov Severnej e, e, Kórei a prerušenie komunikácie medzi Severnou a Južnou Kóreou a jadrové testy naozaj naplňajú obavami. Severná Korea sa musí upokojiť a zamedziť ďalšiemu zhoršovaniu vzťahov s medzinárodným spoločenstvom. Ide tu o občanov Severnej Korei, ktorí e, trpia a sú politicky i e, ekonomicky izolovaní a závislí od vonkajšej pomoci. Jediné východisko je dialog a e, mierové správanie. Budú musieť sa vzdať jadrového zbrojenia a poštúcie jadrových zbraní. Ako som povedal, je v záujme Číny ako stáleho člena Bezpečnostnej rady, ako hlavného partnera Severnej Korei, aby sa zasadila za stabilitu v tomto regióne. Čína musí presvedčiť Severnú Koreu, aby e, za, začali rokovania šiestich strán za mierové vyriešenie situácie. Takže ide tu o Čínu, opakujem. Ďakujem pekne na minútu a pol má slovo pani Feniči, nech sa páči. Ďakujem, pani prevodničance. Feničin. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Situácia v oblasti ľudských práv v Severnej Koreji je naozaj najhoršia e, zo všetkých krajín na svete. Popravy e, malých detí a nielen malých detí, ale neustála politická represia persekúcie, e, znásilnenia, vraždy, a iné formy násilia sú medzi tými prvkami, ktoré sa e, stále znova a znova spomínajú v správach, ktoré vydáva OSN. Sankcie, ktoré uvalila Organizácia spojených národov, nič nezmenia z tejto reality a práve preto okrem sankcií je naozaj veľmi dôležité, aby sme pokračovali v dialógu. V prvom rade musíme pracovať na tom, aby sme vytvorili akúsi spoločnú pozíciu vis-a-vis e, režimu e, v Severnej Kórei. Situácia je extrémne vážna pretože to súvisí nie len s regionálnou bezpečnosťou, ale súvisí to aj s globálnou bezpečnosťou najmä keď hovoríme o jadrovom programe Severnej Koreji, musíme do našej pozície zahrnúť aj veľmi jasné stanovisko, jasnú pozíciu toho, čo sa tam Európska únia mení. Ďakujem pekne, teraz má na minútu eh, čas eh, pán Pinarlák, nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, pani Aštanová. Zdieľam univerzálne odsúdenie ehm, jadrových e, testov Severnej Kórei. Je to naozaj výzva pre e, režim neproliferácie a ohrozenie mieru e, na Korejskom polostrove a ohrozenie celkovo celého regiónu v Ázii. Nie Irán, ani Severná Korea, ani ich kritici by nemali eh, zbrojiť globálnu bezpečnosť, eh, by sme nemali eh, zabezpečovať privilegiami. Nemali by sme používať dvojité štandardy, vlastnenie jadrových zbraní, kým bude e, existovať na jednej strane, nedosiahneme e, malý, veľký pokrok ani e, v týchto krajinách. Ďakujem pekne. Senior Boris Zala. Colleagues, if the EU wants to become... Kolegyne a kolegovia, keď sa chcem Európska únia viac zapojiť do riešenia politiky v Severnej Koreji, Musí to byť angažovanie sa v širšom kontexte regiónu, konkrétne napríklad využívanie strategického partnerstva s Ruskom a s Čínou. Rozhodujúce bude, ako sa budú využívať vzťahy s Čínou, ale bude rovnako dôležité mať kontakt s, Ruskom. Rúskom je to dôležité pre diplomatické fungovanie. Ďakujeme pekne, Boris. E, Vstupujeme do bodu každý aj. To sú kolegovia, ktorí e, sa snažili prihlásiť do diskusie. Bohužiaľ nebudú môcť vystúpiť všetci. E, opäť budeme veľmi prísne dodržiavať rečnícky čas na jednu minútu. Najprv vystúpi pani Korkola. Nech sa páči. Kiitos, arvoisa Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Nemôžeme akceptovať takéto, takýto hazard, túto, túto, tento bluff, ktorý e, hrá s celým svetom. A nemôžeme ani akceptovať to, že časť populácie, podstatná časť populácie sa nachádza v pracovných táboroch. Podľa štúdie, ktorá bola zverejnená minulý týždeň, sa situácia stále zhoršuje, dochádza k masovým popravám, k hľadovaniu a zároveň tieto väzenské tábory sú izolované od eh, akokoľvek iného sveta. Tie dokonca je možné vidieť na satelitných mapách Severnej Korei. Tam môže sa nachádzať eh, v niektorých prípadoch až 200 tisíc ľudí a sú využívaní na nútené práce vysoký komisár pre ľudské práva OSN povedal, že to je krajina s najhoršou situáciou ľudských práv vo svete, ale aj chápanie tejto situácie je jedno z najobmedzenejších vo svete. Sankcie medzinárodného spoločenstva jednoducho situáciu nejako nezlepšili a ja pevne verím, že ehm, vysoká zástupkynia Európskeho spoločenstva Eštanová nám povie, aká je európska stratégia v spojitosti so Severnou Koreou. Ďalej má slovo ďalší pán kolega. Chcem eh, veľmi pekne poďakovať eh, za slovo. Ako sme mohli vidieť počas posledných dvoch rokov, došlo naozaj k výraznému zhoršeniu a zdramatizovaniu tejto situácie v Severnej Kóreji. Poviem len niekoľko takých vyjadrení, ak dovolíte. V prvom rade, Veľmi pomaly, ale isto eh, sa tu objavujú symptómy istej zmeny. Napríklad došlo k istým pokusom a ako zaviesť istú formu voľného obchodu, hoci na veľmi malej škále. Um, myslím si, že multilaterálne sankcie a kroky môžu byť efektívne uh, len vtedy, keď budeme mať aj nejakú alternatívu. My stále rozmýšľame len o sankciách voči Severnej Koreji a to je dôvod, prečo by sme mali um, v prvom rade zabezpečiť spoluprácu Číny. Keďže Čína je jediný štát, s ktorým Korea ako tak e, komunikuje a od Číny je závislá. Ďakujem veľmi pekne pekne. E, ďalej má slovo pani Loch Milár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme pekne. My sme sa zaoberali v našom výbore s otázkou ľudských práv Severnej Koreji. E, vítame skutočnosť, že sme prispeli k tomu, že existuje osobitná komisia, ktorá by mala sledovať závažné porušovanie ľudských práv. Chcem povedať, že asi 200 tisíc ľudí je v trestných táboroch. Sú tam dôkazy, že tieto tábory sa ešte rozširujú, sú tam satelitné obrazy. Nie sú tam iba dospelí, ale aj deti ktoré nedostávajú potraviny a musia vykonávať nútenú prácu. Čiže Európska únia musí poukázať na existenciu týchto trestných táborov a mali by sa tam zmeniť pomery. To je osobitne dôležitá priorita. Gracias, kolega. Tiene... Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Na e, minútu má slovo pán doktor Tenok. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Severná Korea je naďalej jeden z najviac izolovaných a brutálnych štátov na svete. Má nebezpečný jadrový program, ktorý eh, môže naštartovať regionálne preteky v jadrovom zbrojení, ich, eh, ich experimenty a snaha dať jadrovú hlavicu na raketu dlhého doletu znamenajú to, že musíme zdvojnásobiť naše úsilie, aby Severodemokratická eh, Korejská republika sa zjednotila s juhom postupne mierovo a zároveň aby sme ukončili túto tyraniu. Je nevyhnutné, aby sme dostali Čínu na palubu a zároveň aby sme zabezpečili ich spoluprácu. Nemôže tolerovať prítomnosť Ameriky amerických eh, vojakov na, svojom, na, svojej, na svojej hranici a preto musíme prislúbiť, že dôjde k totálnej demilitarizácii eh, Korei a že Korea bude súčasťou nezradených krajín. Rusko eh, sa postupne nasťahovalo do východného Nemecka, porušili slub, ktorý dali, že nikdy tak nespravia. A preto sa Čína veľmi bojí, aby nechala ponechaného svojho severokorejského partnera zatiaľ bez podpory. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, bohužiaľ, rečník bol prerušený pán Tenok, hovorí pán predseda, budeme musieť tú diskusiu ukončiť v tomto bode. Ukončíme aj bod eh, Catch the Eye a posledná eh, tejto téme vystúpi pani podpredsednička Európskej komisie, pani Catherine Ashton, ktorá ukončí túto debatu. Nech sa páči. Sorry, the microphone's just coming on. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Myslím si, že všetci e, sme zjednotení e, v našich názoroch, že to, čo e, sa deje v Severnej Koreji, že ide naozaj o brutálny režim, ktorý sa naozaj strašne správa k svojim ľuďom. Určite s Japonskom a s ženevským výborom pre ľudské práva budeme chcieť vytvoriť skupinu, ktorá by sa bližšie zaoberala a skúmala, ako, aká je situácia v Severnej Koreji ešte keď to spojíme s tým, čo som povedala, toto sa, deje, toto sa deje okrem toho, že sú, e, Severná Korea nie je schopná naozaj zabezpečiť svojim ľuďom to úplne e, základné. E, Vyjadrala som sa aj k kooperácii s Čínou. V mojom strategickom dialogu je toto stálou témou. Snažím sa zainteresovať Čínu ako krajinu, ktorá by mohla umožniť Severnej Koreji otvoriť sa a mohla vytvoriť e, ten správny typ tlaku e, na túto krajinu. Myslím si, že to by bolo veľmi dôležité, ale zatiaľ musíme e, pokračovať v tom tlaku, ktorý na nich vytvárame, aby musíme si splňať naše povinnosti z Bezpečnostnej rady, aby Severnej Koreji bolo jasné, aký máme náhľad na jej konanie. Musíme jednoducho naďalej náš tlak tu udržiavať aby Severná Korea nemala pochybnosti. Ďakujem, pani predsednička. Áno. Vážený pán predseda, e, som nadšený, ako vediete zvyčajne šarmantné dámy sa pýtajú, či som sa ja prihlásil. Ja som povedala áno, ale podľa všetkého toto moje oznámenie kde si zmizlo. Teda nechápem, prečo som sa nedostal k slovu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Usted tiene usted un minuto para intervenir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 ukončujeme predchádzajúcu debatu. Hlasovanie prebehne e, k rešpektu k e, danému textu e, zajtra o 11.30. Ďalším bodom programu je mimoriadné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Európskej komisie k téme Sýrie je nevyhnutné vyjadriť sa k naozaj komplexnej situácii ozbrojeného